otázku na prejednanie a to sa týka Severného Kaukazu, Kaukazu konkrétne prípadu Olega Orlova. Rozpravu sa otvorí pani Hautala. Uh, Pán predseda, chcela by som povedať, že toto uznesenie o situácii v Severnom Kaukaze, konkrétne v prípade Olega Orlova, je jednou z najviac potrebných eh, uznesení, ktoré táto snemovňa dlho už neprijala. Tragédia v Severnom Kaukaze sa v posledných rokoch len zhoršila a naďalej sa tam porušujú ľudské práva, ktoré ovplyvňujú každodenný život eh, komunít v eh, Čečensku, Dagestane, Severnom Osecku, Južnom Osecku a v ďalšej regióne len v útorok e, tento týždeň minimálne 6 ľudí zomrelo pri útoku e, na čečenský parlament v Groznom. 7 ľudí aspoň bolo zranených, väčšina z nich e, boli civilisti. 9. septembra bolo zavraždených 17 ľudí a ďalších bolo zranených v, pri bombardovaní hlavného mesta Severného Osecka. Tieto veci z minulosti nikdy neboli vyriešené. Rodiny tých obetí stále nevedia, čo sa im vlastne čo sa im stalo, akým spôsobom zomreli, kde sú ich tela. Takisto e, táto bezrestnosť v podstate e, paralizuje spoločnosť e, a vlastne tým, že sa netrestá, tak vlastne sa šíri ďalej aj táto nenávisť. Keď takisto ľudia sa strácajú aj v takých, e, v takých mestách, ako je Moskva, mu došlo v poslednom roku. Takže prichádzame k bodu, kedy už toto naozaj musí skončiť a víťaz ceny, Sacharovovej ceny za rok 2009, pán Orlov, ktorý je obvinený, by možno mohol byť tým hlasom Európy, kedy už hovoríme, že toto všetko už stačí, alebo už stačilo jednoducho, musí sa to skončiť. E, tak isto bolo to uvedené aj správe, e, je, je potrebné napraviť situáciu v Severnom Kaukaze. Teraz ďakujem pekne. Teraz pani Šáke na dve minúty. Dnes predseda Buzek ohlásil laureátov Sacharovej ceny. Táto cena je dôležitá a reprezentuje našich občanov v celom svete. Je vlastne odpovedou na Nobelovou cenou ceny mieru. Prezident Buzek povedal, že sloboda nie je hrozbou, ale hrozie pre slobodu máme veľa. To takisto platí pre ľudí, ktorí obhajujú ľudské práva v Severnom Kaukaze. Minulý rok tí, čo dostali Sacharovú cenu Oleg Orlov, Sergej Kovalev a Ludmila Alexejeva, nemali príležitosť prevziať si cenu osobne, pretože ich sloboda je ohrozovaná Európska únia investuje veľa do eh, vzťahov s Ruskom a spolu s Radou eh, spolupracujeme na zlepšení situácie. Rusko sa zaviazalo, že chce podporovať ľudské práva a aj právny štát, ale aká ešte veľká cesta pred nimi stále je. Tí, čo obhajujú ľudské práva, ešte stále sa vo svete strácajú nie sloboda prejavu ani len na internete. Neprítomnosť alebo absencia právneho štátu v Rusku je takisto do očí bijúca. Rusko musí vyriešiť situáciu v Severnom Kaukaze. Ak nebudú mať právny štát, tak túto situáciu nevyriešia. Nie je tu žiadny, žiadna výhovorka, ktorú má Rusko, ktorá by bola opodstatená, aby sa táto situácia neriešila. Budeme dozerať na to, aby e, mali tí, čo dostanú cenu voľnosť, prísť k nám do parlamentu, aby, aby mali slobodu, ktorú by mali mať aj ľudia v Severnom Kaukaze. Ďakujem. Pán Repo má súhlas. Ďakujem pekne, pán Repo. Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi znepokojený e, z tejto atmosféry strachu, ktorá sa rozvíja voči tým, ktorí obhajujú ľudské práva. E, dlhujeme e, toto všetkým tým, ktorí obhajujú ľudské práva. Olega Orlovová musíme obhajovať, pretože jediné, z čoho sa previnil, je, že sa snaží obhajovať ľudské práva e, v Rusku. Porušenia e, týchto princípov e, v Rusku sú úplne iného druhu ako v iných e, krajinách. Musíme bojovať proti terorizmu, proti rôznym extremistickým silám, ale musíme tiež bojovať proti zločinom, ktoré sa dejú v našich radoch, v radoch medzinárodného spoločenstva. V predkatkavsku je potrebné hovoriť e, o tom, že je potrebné dodržovať ľudské práva a princípy demokracie. Princípy právneho štátu e, sa musia vnímať objektívne a to v predkaukazku znamená, že zločincov odsúdime a obete budeme, a ich potreby budeme brať do úvahy. Toto vyjadrenie, e, na tomto sa zhodneme, a výsledok e, tohto vyjadrenia je, že musíme vyjadriť podporu nielen Olegovi Orlovovi, ale aj všetkým ostatným obhaj- obhajovateľom ľudských práv. Musíme to neustále opakovať, keď rokujeme e, napríklad o e, nových vzťahoch EUR s Ruskom. Musíme na to neustále poukazovať, pretože toto sú hodnoty Európy a Európa je za ľudí. Európa nie je proti ľuďom. Ďakujem pekne. 1,5 minúty. Thank you. Now Mr. Čarnecký. Teraz pán Čarnecký. V časách komunizmu, kdy... V období komunizmu, keď e, solidarita a cena, e, keď sloboda e, bojovala za práva demokracie, mali sme tu slogan nie slobody bez solidarity. A dnes v kontexte toho, čo sa tu teraz deje v Severnom Kaukaze, ale aj v iných e, častiach Ruska, môžeme povedať, že e, neexistuje stabilita bez právneho štátu. A preto je veľmi dôležité, aby sme hovorili e, o týchto záležitostiach jedným hlasom. Nemôžeme zlepšiť naše politicko-ekonomické vzťahy, vzťahy s Ruskom, ak budeme ak nebudeme brať do úvahy aj tieto skutočnosti. Je to jednoducho prepojený systém. Je to skutočne prepojené. Ide tu o, zá, o elementárnu slušnosť. Nechceme iba hovoriť o vylepšovaní vzťahov s Ruskom, ktoré je veľká krajina, ale vyžadujeme od Moskvy, aby rešpektovali ľudské práva majú tu ľudí, ktorí boli ocenení Sacharovou cenou, pretože to je pre nás v Európe veľmi dôležité. Ďakujem. Pani Bergia, dve a pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela v tejto chvíli vyjadriť k tomu, aby som požiadala kolegov, aby sa zamysleli nad tým, prečo sa vlastne dáva Sacharová cena už tu predrečníci hovorili o situácii pána Orlova. On je jeden z troch zodpovedných e, spolku, ktorí si zaslúžili Sacharovú cenu minulý rok a tým vlastne bolo ocenená ich úsilie e, riešiť situáciu e, v Čečensku, kde poukazovali, že sú tam problémy. Predovšetkým po zavraždení pani Asinovej to odsúdil Oleg Orlov veľmi prísne a v januári 2010 pán Orlov bol odsúdený a takisto aj jeho spolok. A teraz je znovu obvinený a dostal 3 roky vezenia. Čiže Sacharová cena, na čo Sacharovú cenu potrebujeme? Chceme oceniť tých, ktorí bojujú za demokratické práva a touto cenou ich vlastne ako keby, že dávame pod náš ochranný štít. A pán Orlov a ostatní, ktorí bojujú za ľudské práva v Rusku, zas, si zaslúžia takúto ochranu. Je konečne na čase, aby ľudské práva na Kaukaze boli rešpektované. Po smrti pani Estemovej sa ani nezačalo vyšetrovanie alebo prešetrovanie. Ľudia sa, ľudia zmiznú, potom sa objavia zavraždení, alebo sa neobjavia vôbec. Čiže ja sa skutočne musím pýtať na, každ- na každom plenárnom zasadnutí, musíme vyjadriť naše znepokojenie na toto situáciu ľudských práv v Rusku. Komisia ako keby tento konštruktívny dialog vôbec nesledovala. Stále sa len hovorí, že sú tu pokroky, sú tu pokroky, ale nie v oblasti ľudských práv a spravodlivosti sú tu veci, ktoré obetujeme ako keby v záujme hospodárskej spolupráce. Keby sme tu nerokovali vždy štvrtok e, po obede o týchto záležitostiach, možno situácia by bola ešte horšia. Pán predseda, Severný Kaukus bol, e, je obeťou politiky, ale aj stalin, stalinistického režimu. Po páde Sovietskeho zväzu tu boli dve brutálne vojny, ktoré viedli až genocíde na, mladí, na malých národoch ako na Čečencoch. Aj dnes sa dá povedať, že je tu o región, kde, kde sú režimy ako kde sú režimy, ktoré porušujú ľudské práva. Odsudzujeme akúkoľvek formu porušovania ľudských práv, ale tieto režimy, ktoré sú tam, nemajú nič s právnym štátom a s demokraciou. A preto potrebujeme, aby sme túto situáciu vyriešili. Potrebujeme úzkú spoluprácu medzi Radou Európy a e, súdom pre ľudské práva a medzi Európskou úniou a organizáciami, ktoré te, v tejto oblasti sa snažia riešiť situáciu. A preto požadujeme pre pána Olega Orlovova nie len to, aby ho už nechali na pokoji, ale dávame mu podporu za jeho skutočne záslužné pôsobenie za ľudské práva. Aby sme jemu a jemu podobným, ale aj našim e, zavraždeným spolubojovníkom Estemirovej vyjadrili vyjadrili podporu. Kolegyňa, niektorí sme ju poznali, aby musí sa vyriešiť e, jej vražda. Musí sa tu konečne nastoliť e, právny štát. Ďakujem, pán posled. Teraz e, rečníci za politické skupiny, pán Vavenca, za ľudovcov. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, Oleg Orlov povedal, že najväčší problém v Severnom Kaukaze bola situácia, že politici eh, prehliadali najdôležitejšiu eh, vec a to sú ľudské práva. Toto destabilizuje situáciu Severného Kaukazu a predlžuje konflikt, ktorý tam je. A dáva to príležitosť vzniku terorizmu, podporuje to terorizmus. Aktivisti za ľudské práva ako memoriál potrebujú podporu, pretože sú potrební na to, aby zabezpečili e, stabilnú a slobodnú spoločnosť. Takisto ich potrebujeme na to, aby vytvorili stabilitu v celom regióne ako takom. Preto potrebujú našu podporu a zároveň by sme mali byť kritickí e, voči všetkým negatívnym vývojom a mali by sme podporiť tých, ktorí tam trpia, pretože sa vyjadrili v prospech veci. Pán Mirsky za socialistov, máte minútu. Pán predseda, ja podporujem tú časť ustanovenia uznesenia, kde sa hovorí, že je potrebné ľudské práva v Severnom e, Kaukaze podporovať. Význam sa v tejto krajine veľmi dobre, pretože som tam nebol iba jedenkrát. Zároveň by som chcel povedať, že označenie Ehm, ktoré má pán Orlov ako bojovník za ľudské práva, ešte nedáva právo, aby označil Čečensko za štát, eh, kde sú vrahovia. Keď pán Orlov si myslí, že Zacharová cena je mandát preto, aby mohol povedať, čo chce, tak sa milí. Európsky parlament nemôže byť obhajcom pána Orlova. On musí obhájiť sám seba pred súdom, keď nie na ruskom súde, tak pred Európskym súdom. My nemáme právo v tomto probléme sa za neho zasadzovať. Každá strana musí splniť svoju vlastnú úlohu. Pánovi Orlovi by som radil, aby si premyslel to, čo chce povedať. Urážka je zločinom. Pán Bielan? Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je paradox, že práve v deň, kedy sme urobili finálne e, rozhodnutie, pokiaľ ide, kto dostane Sacharovú cenu, že hovoríme o jednom z laureátov tejto ceny z minulého roku. Dovolte, aby som vám pripomenul, že pán Orlov a ostatní dostali túto cenu minulý rok. Dostali ju za to, že bojovali za pravdu, pokiaľ ide o ruské zločiny, ktoré boli spáchané v Čečensku. Dnes hovoríme o jeho utrpení a utrpenie sa mu dost, utrpenia sa mu dostalo, pretože, spoch, pretože sa vyjadroval k smrti e, vodkyne memoriálu v Čežensku. Musíme si uvedomiť, že takéto kroky by neboli možné zo strany čečenských úradov bez podpory Kremlinu. A preto žiadam komisiu a radu, aby vytvárali tlak e, na, predsedu, na prezidenta Medvedeva, aby zastavil takéto negatívne kroky v Čežensku. Teraz pani Basescu. republiky na Severnom Kaukaze sí sú svetkami aktov terorizmu prakticky každý deň. Čečenský parlament tam preukazuje, alebo to, čo sa tam stalo, ukazuje, že islamisti stále ohrozujú celý, celý región. Aj po 15 e, rokoch je ešte stále 18 tisíc vnútorne 80 tisíc vnútorne presídlených osôb. Takisto aj aktivita, aktivistov za ľudské práva tiež vyvoláva obavy Oleg, prípad Olega Orlova je vlastne len jedným z mnohých prípadov, ktoré, e, osôb, ktoré boli odsúdené bez e, správneho súdneho konania a vlastne bol um, volený do vezenia po tom, čo bol obvinený čečenským prezidentom aj vlastne takisto vyšetrovanie smrti pani Estemirovej doteraz nedošlo, tomu nedošlo žiadnym, žiadnym pokroku v tomto vyšetrovaní. Preto je potrebné zabezpečiť vyšetrenie aj všetkých členov eh, skupiny Memorial. Teraz má slovo pani Korhola. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, pred a celá táto oblasť je svetkom veľkého násilia už eh, vlastne od prvej svetovej vojny. Ešte stále to pokračuje, rozširuje sa to do Dagestanu a Ingušska tým, že zaujímame stanovisko e, v tejto tak povediať vojne, e, či už ide o teroristickú vojnu alebo nejakú inú vojnu, e, nesmieme zabúdať na tých vnútorne presídlených ľudí. Sú ich tisíce a tí sa ocitajú v veľmi nepriaznivej situácii tým, že udelujeme ceny obhajcom ľudských práv, posilňujeme ich pozíciu aj v tomto regióne, v ktorom zohrávajú takú významnú úlohu. Myslím si, že Oleg Orlov iba tým, že položil nesprávnu otázku, e, spôsobil e, takýto veľký rozruch e, a jeho najväčší problém je, že ho ohrozujú štátne orgány. Anna Politovskaja sa venovala otázkam obhajcov ľudských práv v Čečensku, tak viete, že Litvinenko kritizovalo Rusko v Čečensku a Natalia Estemirova predstavovala tiež riziko pre orgány, pretože kritizovala násilné činy zo strany štátnych orgánov. E, tieto vraždy už nesmú ďalej pokračovať. E, myslím si, že Európska únia musí naďalej e, poukazovať na tieto činy. Ďakujem. Pán Sonik teraz. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Sonik. Ďakujem. Ja by som na úvod rád poopravil jedného z kolegov Vypočuli sme si, že e, zástupcovia memoriálu nemohli prísť do parlamentu pre vziaci cenu. Boli tu. To e, dámy v bielom nemohli vycestovať z Kuby a prevziať svoju cenu. Správa z júna 2010, ktorú e, vypracovala Rada Európy, poskytuje informácie o ďalších porušeniach ľudských práv v Predkaukausku. Orgány v týchto krajinách tvrdia, že vyvíjajú úsilie na stabilizáciu e, tohto režimu, ale predsa len je tam nedostatok v oblasti uplatňovania princípov právneho štátu a to je veľký problém skutočnej stabilizácie. E, civilisti sú vystavení e, násiliu, prebieha tam mučenie a obťažovanie. Okrem toho sa ľudia strácajú, E, dochádza k vraždám a neoprávneným zatknutiam. E, vyšetrovania takýchto činov nikam nevedú a často jediným výsledkom je to, že e, páchatelia sú vystavení beztrestnosti a to má za následok, že ľudia jednoducho nedôverujú orgánom činným trestom trestnom konaní. Musíme preto urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme monitorovali situáciu v predkaukavsku a aby sme dosiahli dodržiavanie zásad právneho štátu a podporovali demokratické iniciatívy. Ďakujem. Ďakujem. Nyní prídeme... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k, k spontánnej časti rozpravy. Vidím pána Mikolášika, ktorý sa hlási. Si v Severním Kaukazu. Pros, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. A vážené kolegyne,

Ďalším rečníkem je pani Krétu. Ďakujem pekne, teraz hlasuje pani Krétu. Som eh, exprim la rândul meu solidaritate. Ďakujem pekne. Ja by som eh, rada eh, vyslovila solidaritu pánovi Olegovi Orlovovi a celej Memorial, ktorí získali Sacharovú cenu minulý rok od Európskeho parlamentu. Jeho odsúdenie za ováranie čečenského prezidenta a jeho Nový e, súdny proces e, je iba novým radom e, takýchto konaní proti obhajcom ľudských práv a ďalším z radov činov, do, do ktorej kategórie patrí aj zavraždenie Natalie mirovej, dochádza k dosť výrazným porušeniam ľudských práv a my musíme bojovať proti týmto činom aj proti e, teroristickým činom. Ja protestujem proti beztrestnosti a protestujem proti tolerancii takýchto situácií strany e, ruských orgánov. Ďakujem. O slovo sa hlásí pán Kohlíček. Te pán Kohlíček. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa tu chcel zamyslieť nad tým, že ako je možné, že sa tu bavíme iba o ľudských právach, teda v relatívne malej skupine ľudí a úplne zabúdame na jadro. Jadro, teda podstata problému na Severnom Kaukaze je práve silné vonkajšie um, miešanie sa bahabitov, ktorí tu prenikajú, ktorí sú preškolení špeciálne a prenikajú sem s jasnými cieľmi. A pokiaľ neviete, odkiaľ pochádzajú vahabitovia a odkiaľ sú financovaní, tak to sú presne tie isté zdroje, ktoré, o ktorých sa hovorí v prípade iných teroristických organizácií. A žiaľ, v, tejto, v tomto uznesení to jadro, teda vlastne kvôli čomu dochádza k takémuto flagrantnému porušovaniu ľudských práv v rôznych častiach Severného Kaukazu, to absolútne chýba. A samozrejme je potrebné dodržiavať ľudské práva, ale je potrebné, aby podmienky pre ich dodržovanie boli vytvorené. A pokiaľ je vonkajšie finan- alebo financovanie zo zahraničia takýchto diskriminácií zabezpečené, a to je väčšinou zabezpečené veľmi dobre, potom takéto podmienky ťažko budeme môcť znesenie to nezachycuje. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne a záver ešte pani Gomeš. Pani Anna Gomeš, nech sa páči. Mr. Chairman, I fully back the... Pán predseda, plne podporujem toto uznesenie, ktoré podporuje moja politická skupina, ktorá volá po tom, aby sa e, konalo v prospech e, laureáta alebo držiteľa Sacharovej ceny Olga Orlova aj v súvislosti s tým, čo sa deje v oblasti ľudských práv v Severnom Kaukaze. Chcela by som ale povedať, že ja sa vonkoncom e, nevidím, že by som bola za moju skupinu odrazená v tom, čo povedal pán Mirský, e, keď povedal, že nemohol e, prevziať si cenu, a nemo, alebo spätuje, že nemohol sa vyjadriť proti Kadirovovi. Každý demokrat vie, že nemusíte byť žiaden e, aktivista ľudských práv alebo nemusíte byť členom nejakého memoriálu, aby ste mohli mať demokratické právo kritizovať akúkoľvek hlavu štátu alebo vlády. Ja by som chcela takisto využiť túto možnosť, pán predseda, aby som e, podporila to, čo povedal kolega Romueva, keď bol, privolal pozornosť kolegov tohto parlamentu aj členov komisie, konkrétne pani Ashton, aby sa pozreli, čo sa deje v západnej Sahare, aká je tam nebezpečná situácia aby, a vyžadovať e, zásah tak, aby marocké orgány neza nezatvárali ľudí, ktorí bojujú proti, eh, proti okupácii. Vrčička je prerušená predsedom. Teraz by som dal slovo pani komisárke Gogan, Gogan Quinn. Pán predseda, cení poslanci, situácia v oblasti ľudských práv eh, v Severnom Kaukaze um, tomu som sa chcela vyjadriť. Eh, násilie a klíma bezsvetnosti pokračuje naďalej a rozširuje sa to už aj do Ingurska, aj do Dagestanu. Vrojný útok, ktorému došlo tento týždeň na na, na parlament v Groznom vlastne potvrdzuje, aká je tam momentálne veľmi zlá situácia. Um, takisto aj pani podpredsednička komisie Ashton odsúdila takýto útok a vyjadrila, že žiadne okolnosti alebo žiadne dôvody nemôžu ob- vysvetliť takéto útoky alebo obhajiť takéto útoky. Ja by som chcela vyjadriť svoju maximálnu e, sympatiu rodinným príslušníkom obeti. V tomto prípade e, obete boli civilistami a dvaja policajti len vykonali vykonávali svoju povinnosť E, tak ako e, rastú útoky v Severnom Kaukáze, rastú aj, rastie aj počet útokov na novinárov a podobne. Takže my vyjadrujeme e, sústrasť všetkým tým, ktorí prišli o svoj život pri takomto boji mnoho aktivistov, rôznych nezávislých novinárov alebo novinárov jednoducho čelia prenasledovaniu a harasmentu. Prípad Olga Orlova aj pani Ludmia Alexeja, Alexejeva e, tí by mali vlastne by byť vedení práve e, v tomto svetle a mali by sme odsúdiť takéto útoky. Takisto mm, bolo by treba zabezpečiť aj spravodlivé vyšetrenie prípadu pani Natalie Estemirovej. EÚ volá alebo vyzýva Rusko, aby ako člen OBSE aj OSN, aby e, plnilo svoje úlohy, ktoré mu z tohto vyplýva. E, takisto aj prezident Medvedev e, bol obvinený, alebo bolo mu povedané, že existuje právny nihilizmus momentálne v Rusku. Ehm, pripravuje sa však e, spolupráca aj na báze Rady Európy. Európska únia vysoko oceňuje príležitosť, ktorú má prediskutovať e, svoje obavy v oblasti ľudských práv s ruskými orgánmi a dúfame, že ale spesuje otvorený prístup Medvedeva, že je ochotný o tom rokovať. To veľmi vítame a musia prebiehať rokovania na úrovni expertov o téme ľudských e, práv. Ďakujem pekne. Thank you very much, Commissioner. Ďakujem pekne, pani komisárka. Takže rozpráva o Severnom Kaukaze je ukončená a môžeme teraz prejsť k hlasovaniu. Takže budeme hlasovať predovšetkým o šiestich návrhoch uznesenia ehm, k štyrom prípadom núteného vysťahovania v Zimbabve. Takže dávam hlasovať o všetkých naraz. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Je to prijaté.